sa týka rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom a týmto by som dal, najprv by som teda privítal pána komisára Muniu a hneď by som už aj rozdal slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Za komisiu by som chcel chcel vyjadriť naše úslahy, posilniť obchodné vzťahy s Vietnamom, 90 miliónov krajinou, ktorá je treťou najväčšou krajinou ASEANu. 60 dynamickej populácie sú mladší než 50 rokov a Vietnam e, je naozaj úspešným príbehom rozvoja. Reformy, ktoré sa začali v roku 96, e, zmenili Vietnam z najchudobnejších krajín za štvrť štvrťstoročia za krajinu so strednými príjmami. E, od roku 2008 a 2012 e, bol ekonomický rast okolo 6 a minulého roku už Vietnam predbehol Indonéziu a má väčší obchod z EÚ a je štvrtým najdôležitejším obchodným partnerom z ASEANských krajín za Singapurom, Maléziou a Tajskom. Pre EÚ do roku 2015 90, 90 budúceho ekonomického rastu sa bude vytvárať mimo Európy a veľká časť z toho bude práve v e, Ázii a v Pacifiku. Ázia je, v Ázii sú jedne z najrychlejšie rastúcich ekonomík e, na svete, preto je pre veľmi logické pre nás, aby sme e, spolupracovali s týmito ekonomikami, takými ako je Vietnam, pretože to bude prospešné pre naše posunenie ekonomického rastu. Je to súčasť našej stratégie obnovu. Sú tu určité milníky pre dosiahnutie dohody. Okrem cieľ dohoda bude pokrývať aj služby, investičnú disciplínu, obstarávanie, eh, regulačný eh, rámec v rámci predchádzajúcich rokovaní, ktoré sme už e, aj dokončili, bude jasné prepojenie medzi obchodnými e, prínosmi a politickými prínosmi tejto dohody. Dohoda umožní Vietnamu dokončiť e, príslušné reformy, ktoré sú potrebné v rámci VTO, ktoré sa týka otázok transparentnosti a verejného pripomienkovania. To všetko by malo prispieť ekonomike. Vietnam takisto pokračuje v ďalších nových dohodách prostredníctvom širších rokovaní v rámci ASEANu aj v rámci ich transpacifického partnerstva. Komisár de Gucht by bol v Hanoji 17. marca, kde sa stretnul s ministrom obchodu Vietnamu. Ehm, preskúmali, čo bolo doteraz urobené a dohodli sa na ďalšom postupe a dohodli sa, že by sa tieto rokovania mali ukončiť e, do, ešte tohto roku do konca októbra, tak aby už čo najskôr mohli európske aj vietnamské firmy e, využívať výhody tejto dohody. A chcel by som poďakovať Európskom parlamentu za toto uznesenie, ktoré vysiela jasné posolstvo našim partnerom, pokiaľ ide o tieto rokovania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz sa, sa prihlásil o slovo pán Kaspari. Vážený pán predseda Karas, vážení kolegovia, keď dôležité je účasť v medzinárodnom obchode, pokiaľ ide o zamestnanosť a ekonomický rast, je vidieť predovšetkým v regióne ASEANu. Tento región za posledné 10 ročia sa otvoril pre medzinárodný obchod, účastnil sa medzinárodnej globalizácie a to je práve jedný z dôvodov, prečo takýto ekonomický rozvoj mohol byť taký silný v týchto krajinách. A my už niekoľko rokov s ním rokujeme, ten rokovací mandát už vtedy bol veľmi intenzívny a stanovisko Európskeho parlamentu bolo jednoznačné jednoznačne a chceli sme našim dnešným uznesením to uviezť, že aj máme veľkú vysokú prioritu v tom, aby tieto rokovania boli čo najskôr dokončené a chceme, aby aj dnešná diskusia ehm, predložila verejnosti to, že vlastne to bude všetko veľmi transparentné aj pre ehm, verejnosť. Čo mi leží najviac na srdci, na jednej strane sme chceli zabezpečiť to, aby sme prišli v ústretí Vietnamu, pretože sa teraz, je to jedna krajina, ktorá sa veľmi rýchlo rozvíja, ale na druhej strane sme chceli zabezpečiť aj to, aby všetky tie výnimky, ktoré boli rôzne prechodné obdobia, už e, sa dokončili a myslím si, že teraz to je veľmi dôležitá príležitosť, aby sme takéto veci už potom e, ustanovili, že nebudú potom trvať rôzne asymetrické dohody aj do dlhej budúcnosti. Po druhé, potom e, Vietnam je krajina, kto zatiaľ ešte nie celkom má taký rozvinutý právny štát, ako je v Európskej únii, takže verím, že táto dohoda s e, Vietnamom je veľmi dobrým príkladom e, dohody, kde budeme musieť chrániť investície a kde chceme zabezpečiť, aby investori z Európskej únie boli chránení aj v Vietname aj keď nemajú takýto rozvinutý právny štát a v podstate to bude aj motivácia pre um, investorov a, a snáď to potom bude mať aj politický vplyv uh, um, na na justíciu, tak aby jednoducho došlo, boli investície dostatočne chránené. Takže aj ďakujem kolegom, ktorí sa takto um, ktoré, to je dôležité, aby toto bolo takisto pokryté. Európska komisia myslím, že v najbližších mesiacoch by mala teda na tomto ešte intenzívne pracovať a e, veríme, že tieto, my sme tieto rokovania intenzívne sledovali a bolo by dobré, keby už hneď e, od začiatku budúceho parlamentu e, bolo, bola táto dohoda schválená. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz má slovo pán kolega Bernlange. Dankeschön, Herr. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený komisár, kolegyne, kolegovia. Aj my sme presvedčení o tom, že obchod posilňuje udržateľný rozvoj a preto podporujeme aj rokovania s Vietnamom. Je to krajina, ktorá určite prostredníctvom obchodu bude schopná e, zvýšiť prosperitu. Tie rokovania sú e, slubné, ale prosperita, a udržateľnosť to sa dá zaručiť iba spravodlivými, férovými podmienkami a mne tu preto záleží na troch oblastiach. Poprvé, otázka ochrany zvierat a rešpektovanie medzinárodných noriem v tejto oblasti, napríklad CITES, aby sa e, nezákonne neobchodovalo s ohrozenými druhmi, potom po druhé zapojenie občianskej spoločnosti do tohto procesu a po tretie samozrejme otázka toho, ako sa dá zaručiť to, aby základné e, pracovné, environmentálne a sociálne normy boli zaručené hlavne v obchodných činnostiach e, podnikov vo Vietname. Treba každopádne zaručiť e, účasť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne teraz, pán Rinaldi. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme tu typické prvky dohody o voľnom obchode, treba však niekoľko bodov upresniť, tak ako v kontexte iných rokovaní. Poprvé otázka služieb a verejného obstarávania. Táto dohoda nemôže stiažiť prístup ku generikám pre vietnamské obyvateľstvo, to chceme jasne komisii odkázať. A taktiež e, otázka duty drawback a otázka pravidiel pôvodu. E, treba jasne povedať, že hlavným problémom Vietnamu je to, že je to diktatúra celkom podarená. Žiadna sloboda prejavu, menšiny sú utláčené, e, a buddhistická e, komunita taktiež. E, je tu jediná strana, ktorá vlastne utláča občianskú spoločnosť. E, blogery sú prenasledovaní, takže to rokovanie je ťažšie ako iné. Ako to teda je, vážená komisia? Čo chcete urobiť v oblasti ľudských práv? ako je to s monitorovacím mechanizmom alebo prípadne mechanizmom pozastavenia e, tejto dohody, ak sa nebudú rešpektovať všetky ustanovenia v oblasti ľudských práv, ako to vyzerá s otvorením, vzájomným otvorením našich trhov. Je to cieľ sám o sebe, alebo to má platiť iba pre obchodné vzťahy Dalo by sa e, hovoriť aj o ambicioznejšom cieli, napríklad dosiahnuť rozvoj tejto krajiny. Je to e, háklivá otázka a preto hovorím, že rokovanie je oveľa háklivejšie ako v prípade e, Singapuru, India, a Malajzie. Dúfam teda, že nadchádzajúci parlament bude náročnejší ako my. Ďakujem pekne, teraz pán Zahradil. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, poslankyne, vážený pán komisár, ja som bol spravodajcom pre e, túto dohodu vo výbore INTA a je to pre mňa čest dvoch dôvodov. Poprvé, <clears throat> to je ten hlavný dôvod, e, Vietnam je prosperujúcou a novou ekonomikou a taktiež obchodným partnerom pre EÚ. A druhý dôvod je skôr symbolický, iba niekoľky to vedia. E, Vietnamská Komunita v Českej republike e, je v relatívnych číslach najväčšou e, komunitou spomedzi 28 členských krajín EÚ. Aj to je dôvod, prečo som sa rád zhostil úlohy spravodajcu a ako spravodajca som bol rád, e, že tieto rokovania rýchlo napredujú, že bola dosiahnutá zhoda pri viacerých kapitolách a dúfam, že mm, sa to celé uzavrie do konca tohto roka. Na výbore INTA sme, e, myslím, prijali vyvážené uznesenie, ktoré chce prispieť k úspešnému rokovaniu. Vyjasnili sme niekoľko priorít v kontexte týchto vyjednávaní. Vypichnem niekoľko. Chceli by sme, aby všetky ustanovenia v kontexte tejto dohody boli kompatibilné v plnej miere s VTO, taktiež e, úplné odstránenie colných a necolných bariér pri prístupe na trh. Taktiež chceme, aby obidve strany e, rešpektovali e, svoje práva o možnosti príjmať právne predpisy a taktiež zaručenie rovnakých podmienok pre domácich a zahraničných poskytovateľov služieb a taktiež silné ustanovenia v oblasti transparentnosti a riešenia sporov, aby bola zvýšená právna istota a predvydateľnosť. Obe strany sa musia zaviazať k e, rešpektovaniu práv duševného vlastníctva a taktiež e, v oblasti sanitárnej a fitosanitárnej bezpečnosti. Obe strany taktiež musia plne uplatňovať medzinárodné normy v oblasti ľudských práv Eh, pracovného práva a environmentálnych dohôd. Komisii sa chcem poďakovať za odvedenú prácu, chcem sa poďakovať všetkým mojim kolegom tieňovým spravodajcom za konštruktívnu spoluprácu a dúfam, že eh, dohoda eh, bude odhlasovaná v pléne. Ďakujem pekne. Teraz pán Murphy. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto uh, uznesenie je uh, zelená pre veľké európske podniky a um, pretlača sa rýchla uh, dohoda o voľnom obchode s Vietnamom. My samozrejme um, máme obligátne ustanovenia o ľudských právach, zdraví zvierat, zodpovednosti podnikov a tak ďalej, ale skutočne je to iba plán pre ďalšiu liberalizáciu, otvorenie trhov a privatizáciu s cieľom zaručiť spravodlivú sprav- e, konkurenciu medzi vietnamskými a európskymi podnikmi. E, hovorí sa o tom, že je potrebný mechanizmus na riešenie sporov, e, možnosť zažalovať vlády, ak budú brániť súkromným firmám v dosahovaní ziskov. Také niečo sme videli v prípade Ekvadoru nemyslím si, že o toto ide. E, v kontexte Vietnamu treba posilniť práva pracovníkov e, a naďalej sa pritom hlásia prípady práce detí. Ďakujem pekne. Teraz pán Bastian Belder. Ďakujem pekne, pán predseda. Tu som. Pán predseda, Dokument, ktorý máme schváliť, hovorí o dialógu s Vietnamom, ale treba pamätať aj na ľudské práva, tie musia byť e, súčasťou našej obchodnej politiky a preto chcem e, poukázať na pozíciu kresťanov vo Vietname. Niekto to už spomenul a za to sa chcem poďakovať. Mimovládne organizácie už roky opisujú porušovanie práv kresťanov v tejto krajine a Vietnam je naďalej na zozname krajín, ktoré prenasledujú kresťanov. E, úrady v jednej provincii prišli s opatreniami namierenými proti činnostiam e, náboženských organizácií na tejto provencii. Bolo treba žiadať o povolenie na zorganizovanie akéhokoľvek podujatia. To sú dosť nepriateľné pravidlá. Niektorí katolíci dokonca musia opúšťať svoje domy bezpečnostné zložky častokrát zakračujú proti e, príslušníkom tejto komunity. Treba, pán komisár, zdôrazňovať, zdôrazňovať slobodu e, vierovýznania, je dokonca náboženská policia vo Vietname. Ľudskoprávna doložka v tejto dohode nemôže ostať iba e, prázdnymi slovami. Musí to byť plná, plnohodná súčasť obchodných politík EÚ. Ďakujem pekne teraz, pán Prust. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. V posledných rokoch e, nastupuje Ázia ako veľký ekonomický hráč. Západné trhy e, zažívajú krízu a nevedia sa oživiť. V Ázii je rast od 5 do 6 ročne a dokonca je to dvojčíselný rast niekedy. EÚ to nemôže ignorovať pred niekoľkými e, mesiacmi sme hovorili, že e, tieto nové ekonomiky sú skutočnými partnermi a musíme s nimi počítať e, z naivitu alebo z arogancie sme to podceňovali, ale teraz sa to musí zmeniť. Vietnam v roku 2013 zaznamenal viac ako 5-percentný rast ekonomiky. To je naozaj pôsobivé a musíme preto udržiavať privilegované vzťahy s takto silnou ekonomikou. Už sme e, šestkrát e, rokovali s Vietnamom e, v snahe uzavrieť túto dohodu. Rokovania, myslím, že vyhovujú obom stranám. Ako Európania musíme ochraňovať záujmy našich podnikov a našich najdôležitejších odvetví a zároveň sa snažiť otvárať trhy. Táto dohoda musí byť predovšetkým v prospech EÚ. E, Vietnam dováža e, špičkovú technológiu z EÚ predovšetkým a teda uznáva jej náskok v tejto oblasti. Treba to povedať e, priamo čiaro. Technologické know-how to je jediná konkurenčná výhoda Európy v porovnaní so zvyškom sveta. Som o tom presvedčený a vďaka tomuto know-how môžeme opäť európsku ekonomiku postaviť na nohy. Európa nemôže e, zmeškať tento azijský vlak. Podporujme tieto ekonomické partnerstva s Áziou a snažme sa spoločne mať e, medzinárodne konkurencieschopnejšiu EÚ. Ďakujem pekne za pozornosť. Mr. Martin. Ďakujem pekne, pán Martin. Ďakujem, pán predseda. Chcem oceniť tieto rokovania o obchode, ale musím povedať, že na rozdiel od svojho kolegu domnívam sa, že sa to musí týkať niečoho viac, nielen otvorenia trhov. Poprvé musíme sa uistiť, že akákoľvek dohoda bude presadzovať spravodlivé podmienky rastu vo Vietname. Myslím, že najmä sa musíme venovať otázke zaberania pôdy. Už tu je závažný problém vo Vietname. Nechceme dohodu o voľnom obchode, ktorá by pozbudzovala ďalšie zaberanie pôdy mm, na úrovni európskych a iných firiem a ďalej tak ako kolegovia, a ja trvám na tom, aby tam bola dostatočná kapitola o ľudských právach a o rozvoji. A pre našu skupinu je to rozhodne kľúčové. E, čo sa týka práv zvierat, aj toto je potrebné zahrnúť do dohody s Vietnamom, pretože situácia zvierat by sa potom e, mohla preukázať aj na fitosanitárnych podmienkach krajine. Vieme, že v tejto krajine sú veľmi e, zlé podmienky, preto už e, máme model s Kóriou, ktorý uplatňujeme v tejto oblasti a môžeme to preto aplikovať aj na Vietnam. Myslím si, že dohoda s Vietnamom, aj keď je veľmi významná, je to len prekurzor pre regionálnu dohodu a mali by sme sa o um, dohodu s ASEANom a to čo najskôr. Ďakujeme. Ďalej nasleduje pán Bielan wielostronny system wolnego handlu odzwierciedla systém voľnej obchodu stojí na, musí stať na princípoch voľného obchodu a to platí aj pre Vietnam. Vietnam je krajina z najdôležitejších krajín, eh, krajín v zoskupení ASEAN. Preto je to veľmi dobré, že chceme rozšíriť spoluprácu s takýmto partnerom. E, musíme zabezpečiť tejto dohode aj spravodlivú e, hospodárskú súťaž a je treba odstrániť rôzne prekážky, ktoré brania slobodnej výmene tovaru. E, treba tiež ale uznať, že táto krajina e, má ešte nedostatky v oblasti rešpektovania ľudských práv a Brusel by mal na toto tlačiť. Teraz má slovo pán predseda delegácie pre vzťahy za svojom pán Langen. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem e, dať za pravdu komisárovi Almuniovi. E, Vietnam je veľmi úspešnou krajinou z hľadiska hospodárskeho rozvoja a návrh kolegu Martina buď teda uprednostniť dohodu e, s všetkými krajinami ASEANu, to je vzdelené skutočnosti, pretože ekonomické rozdiely medzi týmito krajinami sú príliš veľké na to, aby sme vôbec mohli dúfať v spoločnú dohodu o voľnom obchode. Myslím, že je správne e, dohodnúť sa s piatimi krajinami, so siedmimi e, krajinami z desiatich, kde máte dohodu o partnerstve a spolupráci. Otázky sa E, popisujú všetky v správe pána Zahradila k tomu niečo dodať. Myslím si, že e, ekonomická sloboda a dobré hospodárske vzťahy musia byť ruka v ruke s politickými slobodnami, e, so slobodami prejavu a myslenia. Toto naši partneri vo Vietname veľmi dobre vedia. Ja, keď som tam naposledy bol na jeseň roku 2013, so všetkými partnermi sme o tom intenzívne diskutovali a veľmi ma udivilo, s eh, akou eh, neochotou eh, presadzuje komunistická strana reformy, má dostatočnú bázu v tejto krajine, to vychádza z dejín tejto krajiny a um, veľmi ma prekvapilo, že na poslednom kongrese tejto strany sa neumožnili reformy. Je tam 35 tisíc prístupov na internet a napriek tomu blogery, keď niečo tvrdia proti režimu, okamžite sú zadržaní a odpojení od internetu, to e, sa nedá dlhodobo spojiť s našou e, snahou o lepšie obchodné vzťahy. Preto je správne, že parlament e, vyzýva komisiu, aby obsiahla v týchto rokovaniach aj tieto témy. Dúfam, že sa to podarí uzavrieť do konca tohto roka. Ale ďalším štádiom, ktoré musíme absolvovať v mnohých dohodách o obchode, aj to sa musí urýchliť a to je ratifikácia na úrovni 28 členských štátov. Nestačí, keď my pracujeme rýchlo v tejto fáze, a potom členské štáty naťahujú fázu ratifikácie. Teda teší ma priebeh rokovaní, želám komisii veľa úspechov. Ďakujeme pekne, pán kolega. Ďalej nasleduje pani Badia Kučet. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Od začiatku týchto rokovaní o dohode o pôde medzi EÚ a Vietnamom od roku 2012 sa už vykonali významné kroky na uzavretie tejto dohody. Mali by sme oceniť pokrok Vietnamu z hľadiska ľudských práv a práv pracujúcich. Dúfam, že táto dohoda bude e, rozhodujúcim krokom v rozšírení týchto práv. Chceme poukázať na to, že by tam mala byť aj kapitola o udržateľnom rozvoji so záväznými ustanoveniami, pretože je to e, základný kamene našej európskej obchodnej politiky. Chcem tiež zdôrazniť, že záujmy na oboch stranách e, by nemali byť prekážkou, ktorá bude brániť naplniť tejto dohody. Mali by sme sa snažiť naozaj túto dohodu, pretože je veľkou príležitosťou pre obe strany v oblastiach ako napríklad e, obchodné toky, e, ďalej priame zahraničné investície, ale aj by sme tým posilnili strategické vzťahy medzi EÚ a celým regiónom a ASEANu. Dúfam, že sa to naozaj podarí v budúcnosti. Ďakujeme pekne. Pán Kelly. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak ako predrečníci aj ja chcem oceniť túto dohodu, respektíve rokovanie s Vietnamom voľnej o dohode voľnom obchode. Už sme uzavreli po poslednom čase mnoho rôznych dohôd, jednak s Kanadou, s Južnou Amerikou, s Kóreou a tak ďalej. A myslím, že stojí za to venovať sa týmto rokovaniam a uzavrieť dohodu aj s Vietnamom. Vietnam zaznamenal veľké chvály vzhľadom na pokrok, ktorý vykonal za posledné roky. Hovoríme o Vietname v rôznych súvislostiach, nie o Vietkongu, o vojne. Zaznamenali sa zlepšené vzťahy medzi EU a Vietnamom. V roku 2012 obchod medzi týmito dvoma subjektami predstavoval 28 miliardy, pričom 18 miliard e, dovoz a niečo cez 5 miliard vývoz a investície predstavovali, predstavovali e, viac ako miliardu dolárov. E, myslím, že je to teda veľmi významný pokrok. E, musíme poskytnúť podporu najmä našim podnikom, aby mohli viac vyvážať do Vietnamu. Okrem toho, tým poskytneme možnosti aj našim občanom, aby získali prácu a utekli pred hospodárským úpadkom tu u nás. Zároveň je dôležité, aby Vietnam preukázal rešpekt ľudským právam, tak aby tam bola sloboda prejavu, sloboda tlače. A dúfam, že sa podarí dosiahnuť pokrok v týchto oblastiach. Tiež e, je to napokon vynikajúca príležitosť pre nás všetkých, mali by sme ju využiť a dúfam, že sa nám podarí uzavrieť to do konca tohto roka. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Neobdržali sme žiadne prihlášky e, do spontánnej časti rozpravy a preto dávam slovo opäť pánovi komisárovi na záverečné slovo. Much, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí vystúpili v tejto rozprave. A väčšina vyhlásení je v súhľade so stanoviskom komisie, že táto dohoda o voľnom obchode by sa mala uzavrieť e, ešte tento rok a že by mala pozitívne vplyvy v mnohých ohľadoch pre obe strany. Chcem sa vyjadriť k jednotlivým vyjadreniam, ktoré tu zazneli. Poprvé, otázka ľudských práv. Tu považujeme za veľmi dôležitú. Je e, kľúčové, aby naši hospodárske a obchodní partnery chránili ľudské práva. My sa venujeme tejto téme v inštitucionálnom dialógu v rámci partnerstva EU-Vietnam podľa dohody o partnerstve a spolupráci a budeme veľmi pozorne monitorovať sledovať ochranu ľudských práv a situáciu v oblasti ľudských práv, ktorá môže byť riziková v tejto krajine. Pokiaľ ide o práva pracujúcich, e, tieto otázky sú pokryté v kapitole o udržateľnom rozvoji v tejto dohode o voľnom obchode v aktuálnom znení, o ktorom sa rokuje a naši vyjednávači sa dohodli na veľmi ráznom formulovaní otázok, ktoré sa týkajú organizácie práce a taktiež dosiahli pokrok vo veci organizácie, čo sa týka zvýšiť mieru ochrany pri práci. Taktiež sa poukazuje na ochranu práv zvierat. Vietnam súhlasil s tým, že zahrnie tieto témy a tieto otázky v znení dohody Vietnam chce, aby to bolo obsahnuté v tejto kapitole o udržateľnom rozvoji. Dúfame však, že to bude v kapitole o sanitárnych a fitosanitárnych opatreniach. Teda ešte raz srdečná vďaka za všetky vaše vyjadrenia a dúfam, že v ďalšom volebnom období, už v prvých mesiacoch ďalšieho volebného obdobia sa nám podarí informovať vás o úspešnom završení týchto rokovaní. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. Na záver tejto rozpravy nám výbor pre medzinárodný obchod predložil uznesenie. Rozprava je týmto ukončená. Hlasovanie prebehne dnes o 12. hodine. Ďalej nasleduje bod ktorý sa týka krátkej prezentácie správy pána Peterleho, kde ide o rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EU a Japonskom